Ide o vyhlásenie podpredsedu Komisie Vysokej predstaviteľky Únie o situácii v Líby. Teraz dám slovo Rád by som dal slovo pánu ministrovi, takže počkáme, kým príde. Pán minister Konders, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Vítam túto príležitosť, aby sme mohli hovoriť o tejto dôležitej téme spolu v mene Frederiky Mogherini, vysokej predstaviteľky. Ide o situáciu v, Líbii, dosiahnutý pokrok a problémy pred nami. Vidíme veľký pokrok od poslednej debaty v tejto, tomto parlamente. Libyská politická dohoda bola podpísaná v Škirate 17. decembra. Vytvorila sa predsednícka rada, zasadá a pracuje. Oznámila sa vláda národnej dohody, vytvorila sa dočasná bezpečnostná rada Hneď ako mohla 8. januára vysoká predstaviteľka vycestovala do Tunisu, aby sa stretla s prezidentskou radou a vyjadrila podporu EÚ jej činom a aby so všetkými členmi hovorila o okamžitej aj dlhodobej pomoci, ktorú môže EÚ poskytnúť novým libyským orgánom. Pripomenula im, že balíček EÚ pre Líbiu, 108 miliardov je pripravený, ale e, záleží na tom, kedy začne vláda národnej dohody fungovať. Nedávno sa podpísala nová mierová dohoda medzi Mišratom a Tavargou, čím sa končí nevraživosť, ktorá začala v revolúcii roku 2011 medzi Zariou a Zintam na západe Surman na západe od Tripolisu a, na, a Je to také vratké, ale predsa len tam bojovali medzi sebou Tuaregovia a ďalší. Snemovňa predstaviteľov hlasovala 25. januára, aby schválila libyskú politickú dohodu, i keď podmienečne sa uznal proces OSN ako zdroj skutočného politického procesu v Líbi ministerské vymenovanie navrhnuté do vlády, pritom ale nebolo schválené. Treba ďalej rokovať, ale dúfame, očakávame, že libyskí ľudia si uvedomia, že možná cesta je len jediná cesta vlády národného zmierenia dohody, kde budú zastúpení všetci. Tak dokáže totiž Libia dúfajme raz a navždy riešiť šírenie terorizmu, ohrozenie ekonomiky, ohrozenie integrity a rozvoja Libie. Keď parlament schválí vládu jednoty, tak sa bude musieť riešiť bezpečnosť obyvateľstva a boj proti Daešu. Bezpečnosť Tripolisu musia zabezpečiť samotní Libíčania. Libíčania vytvoria nový bezpečnostný mechanizmus, aparát a medzinárodné spoločenstvo môže zabezpečiť odbornú prípravu, ak by tak nová vláda chcela. EÚ je aj aktívne zapojené do týchto bezpečnostných prác. Pracovali sme v Tunise a budeme podporovať OSN a nové libyské úrady, ktoré pripravia plány. Členské štáty súhlasia s posilnením našej bunky tam, tak aby sme mohli reaktivovať a rozšíriť naše BMA misie Tie by mali byť funkčné o niekoľko týždňov a poskytovať kapacitu v oblasti podpory policie v boji proti terorizmu, v colnej oblasti, zabezpečení hraníc, migrácia. Pán predseda, vážení poslanci, demokratický prechod v Líbii je zložitý E, proces, ale dohoda vyjednaná OSN o miery je dôležitá a má našu podporu, pretože alternatíva je chaos, krajina by sa dostala na predpriepasť ekonomickej katastrofy a musíme tomu zabrániť. Je našou úlohou susedov Líbie podporovať proces OSN a my to chceme robiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán minister. A teraz by som požiadal pána Broka, ktorý tu nie je. Takže pani Gabriel bude hovoriť miesto neho. Ďakujem. Áno, dnes je prioritou v Libii vytvorenie vlády národného, národnej dohody. Musíme súhlasiť s Martinom Koblerom. E, vytvorenie vlády v Tripolise je kľúčovým prvkom, aby sa skoncovalo so symbolickou aj symbolickým aj geografickým rozdelením krajiny. Situácia e, v Líbii e, je, zažíva veľký zvrat a zodpovednosť za to nepatrí nielen Libyčanom, ale aj susedným krajinám. My už veľmi dlho vieme, že situácia v Líbii je regionálnou aj medzinárodnou bezpečnostnou e, výzvou e, z krátkodobého i strednodobého hľadiska úloha EÚ a medzinárodného spoločenstva je byť pripravený e, len čo bude vytvorená vláda. Treba, e, treba tam nasadiť pom- misiu pomoci, nové civilné misie a to veľmi rýchlo Okrem tejto priority musíme pracovať na mobilizácii medzinárodného spoločenstva za účelom e, ekonomickej rekonštrukcie, pretože ak sa e, zrúti ekonomika, vláda bude bezmocná. E, koordinácia a komplementárnosť medzinárodnej pomoci musí byť organizovaná. E, OSN, Africká únia, Arabská liga, všetci e, tam majú svoju úlohu tak na ekonomickej, bezpečnostnej, zmierovacej i preventívnej úrovni. Iba spoločne môžeme dosiahnuť to, aby situácia e, v Líbii nemala ešte vážnejšie dôsledky na nás všetkých, ako má teraz. Mikro. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Boštinaru. Ďakujem pán predseda, pán minister Kunders, milí kolegovia. Posledné informácie z Líby sú o krajine na hranici zlomu, ako ste to povedali pred chybou. Nikto nevie v tomto parlamente, čo sa stane. Humanitná situácia je katastrofálna a treba ju okamžite riešiť. Daešu sa podarilo zakoreniť. Zdá sa, že týchto bojovníkov je, sú tam tisíce a vieme si predstaviť, čo to znamená z hľadiska ich vymytenia. Je dôležité, aby bola takáto vláda národnej jednoty a aby snemovňa zástupcov bola naklonená kompromisu a schválila novú vládu jednoty čo najskôr. Ale toto je len malý krok správnym smerom pretože problémy pre, na ceste vpred sú naliehavé a mnohé. Dovolte, aby som pripomenul ešte jednu dôležitú vec. Doteraz sankcie proti niektorým osobám boli len vyhražkou a nezrealizovali sa. Teraz treba byť konkrétnejší, efektívnejší a uplatniť sankcie voči tým, ktoré podkopávajú, oslabujú politické riešenie pre Líbiu Nová vláda musí riešiť katastrofálnu bezpečnostnú a humanitnú situáciu v krajine a preto bude potrebovať pomoc EÚ a medzinárodného spoločenstva. Ako dnes ráno pán Buchari, prezident Nigeria, povedal, situácia v Líbii nie len lokálnym problémom, stáva sa veľkým regionálnym problémom, ktorý má veľké dôsledky pre celý región ktorý je už konfrontovaný mnohými krízami. Teraz potrebujeme zjednotenú armádu, ktorá zničí Daesh, ale to nebude stačiť, ak sa ne, to bude spájať s ďalšími potrebnými krokmi medzinárodného spoločenstva. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Ténok. E, pokračujú rokovania pod vedením OSN a musíme dúfať, že dohoda, ktorá sa dosiahla minulý rok, sa bude dať realizovať a vznikne trvalá vláda, udržateľná vláda. Ale nemôžeme ignorovať nárast ISISu v regióne. Keď sa koalícia proti ISISu stretne v Ríme a hovorí, bude hovoriť o situácii v Sýrii a Iraku, s potešením konštatujem, že je tam zahrnutá aj Líbia. A chcem pripomenúť, že USA uvažuje o E, vojenských krokoch proti Daešu v Líbi, tak ako to robí v Sýrii a Iraku. Francúzska vláda vylúčila ďalšie ozbrojené kroky, ale ja dúfam, že iné vlády, ako napríklad britská, budú, e, budú e, uvažovať o takýchto krohoch, pretože ak sa ISIS zakorení na brehoch Líbie, po porážke v Sýrii a Iraku. Znamenalo by to zlyhanie susedskej politiky a predstavovalo by to ohrozenie členských štátov EÚ, najmä v kontexte migračnej krízy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Telička. Ďakujem pán predseda, pán minister za, toto, za tieto informácie. Oceňujem v prvom rade úsilie kolegov z ostatných politických skupín v práci na uznesení. Myslím, že text, ktorý sme pripravili, je veľmi dobrý, vyvážený a je dôležité, že získal veľkú podporu, čo sa odrazí, dúfam, aj pri voľbách, pri hlasovaní. A prezident Buhari nám dnes pripomenul situáciu, že nielen na juhu Libie, ale Libia, e, celý saharský e, región je v kríze je tam jedna z najvyšších koncentrácií zbraní na území v regióne a obchodovanie s ľudskými bytostiami tam prekvita roky a zintenzívňuje sa. Nede len o výmenu ľudí, menšín, migrantov. Ich situácia je hrozná, tragická. Takže je najvyšší čas, aby sme dosiahli dohodu. A túto dohodu potrebujeme získať a mať pre ňu podporu. Čo môžeme spraviť pre Líbiu? My Myslím si, že je to kondícia sine qua non, že budeme komunikovať len s tými subjektmi, ktorí sú súčasťou, ktorí sú účastníkmi dohody. To je potrebné. Vieme, že niekedy naši politici, členské štáty používajú neformálne kanály, ale takto by sme nemali hrať túto hru. Daesh je prítomný. Súča- časť pobrežia je v rukách Daešu alebo v rukách tých, čo sú lojálni voči nemu. Územie nie je ďaleko od Európy, takže máme všetky predpoklady preto, aby vznikol široký konflikt, kde bude Daeš. A nerobme chyby minulosti, mali by sme spraviť to najlepšie z tejto príležitosti. Nebude to ľahké, treba to podporiť a pre mňa posledným útočiskom, ak politické úsilie zlyhá, by bola intervencia. Ja chápem, že koalícia proti ISISu nedospela tak ďaleko, ale podľa mňa je to tá posledná alternatíva. Ďakujem. Ďakujem ďalší rečník, e, pán Permuj. Zapni sa prv. Ďakujem. Vidíme, že sú príležitosti na e, dosiahnutie politickej dohody a jej aplikáciu. A to podnecuje túto opustenie tejto pomalej, ale bezpečnej línie, e, e, keď počúvame USA a generálneho tajomníka NATO, ktorí e, spomínajú novú vojenskú intervenciu. Nezabúdajme, čo sa stalo pri poslednej intervencií NATO. E, krajina sa zničila, e, región sa destabilizoval, vzniklo mnoho obetí. Odmietame akúkoľvek vojenskú intervenciu. Odmietame, aby NATO nahradilo OSN odmietame export, e, trváme na zákaze exportu zbraní do tejto krajiny, odmietame nákup E, ropy od ozbrojencov a aplikáciu e, rezolúcie OSN. Ďakujem na dve minúty pani Lohbiller. Ďakujem za slovo. Momentálne najurgentnejšou úlohou EÚ je podporiť v Líbii jednotnú vládu a tie rivalizujúce frakcie sa musia dohodnúť na vodcovstve a k tomu nie je žiadna alternatíva avšak eh, v rámci rokovania neboli zohľadené niektoré skupiny obyvateľstva a milície. Buďme realisticky, bez spoločného posta, postupu Tobrudskej a Tripoliskej vlády e, eh, nedospieme k žiadnemu riešeniu. Vidíme, že v chaotických libyských pomeroch tzv. islamský štát sa naďalej šíri, preto musíme e, namieriť všetko naše úsilie na boj proti e, tejto organizácii. Ale pokiaľ si myslí, že to dosahneme prostredníctvom eh, vojenského zásahu, tak eh, sa mýlime. Pretože toto by bola iba voda na mlyn eh, mnohých strán, ktoré by tvrdili, že toto je zásah do vnútroštátnych záležitostí a agresia. Takže si myslím, že by sme mali nasadiť ozbrojené zložky na operácie proti e, pašrakom ľudských bytostí. A vidíme tu, čo sa týka ľudských práv, tak sa situácia stále zhoršuje. E, ľudia, e, napríklad predovšetkým e, ľudskoprávni aktivisti alebo novinári sú svojvoľne niekam odvlečení, sú mučení a pokiaľ tam nechceme mať druhú Sýriu, tak musíme medzinárodné spoločenstvo podporiť e, občanskoprávne organizácie. A taktiež je treba, aby tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, boli postavení pred Medzinárodný trestný súd. Ďakujem. Takže pani Lohbiller, je tu modrá karta od pána Tenoka, alebo pre pána Permuja, pardon, je to modrá karta. Takže príliš neskoro, pán Tenok, prepačte. Pán Castaldo, na 3 minúty. Ako sa vám to podarilo? 3 minúty. Ďakujem. Takže situácia sa zhoršila a má skutočne zlé dôsledky. A v Líbii tá situácia teda je veľmi negatívna. Je tu určitý chronický problém a to je niečo, čo sa ešte vystupňovali dôsledkom politík, ktoré prijal Mateo Renzi v Taliansku. Myslím si, že, myslím si, že musí byť jasné, čo vlastne chceme v Líbii. Až doteraz sme sa to situáciu dostatočne nezaoberali, ale to je trestuhodné. Trestuhodne sme sa k tejto e, krajine stávali už od roku 2011. Napríklad Blumenthal Spojených štátov a jeho politika, potom Sarkozyho politika vo Francúzsku a túžba zvýšiť mieru francúzského vplyvu v Afriku, všetko toto malo hrozné dôsledky pre Líbiu a my sme nedokázali takéto situácii zabrániť. A predovšetkým tu vidíme e, dôsledky francúzskych zasahov všade v Afrike. Čo týka Líbie, tak tam sú rôzne aspekty, ktoré musíme brať do úvahy. Napríklad diplomacia naďalej e, nič príliš v tomto regióne nedosiahla, ani zo strany Spojených štátov. A my si robíme starosti, chceme nejaké rýchle riešenie, pretože tým potom, čo sa stalo v Paríži, chceme sa účinne zbaviť Dajšu, ale máme tu určité politiky, ktoré členské štáty aj EÚ E, prijali a neprinášajú žiadne výsledky. Sme absolútne dezorientovaní a nevieme, ako pokračovať. Pokiaľ sa vydáme vojenskou cestou, začneme bombardovať a začneme inváziu, tak nezabudeme, čo sa stalo v minulosti. A v Líbii by to mohlo vyzerať podobne, ako to vyzeralo v Tikrite pod Sadamom Husajnom, že sa tá situácia zhorší, žiadne riešenie na obzore. Takže toto nie je ideologická otázka. Jednoducho sa urobili veľké politické chyby. A taktiež nezabúdajme, že tí, ktorí na mieste budú tam presadzovať náš prístup, budú vždy pranierovaní v budúcnosti ako kolaborátori, že, že kolaborovali s e, tými so zahraničnými, ktorí tam prišli na inváziu. Takže mm, myslím si, že my sa považujeme za silnejších a že sme niečo lepšie, ale je treba sa pozrieť na miestne úrady, na to, aké sú tam e, v podstate kmeňové usporiadania a treba nastoliť určitý kontakt, aby sme túto e, situáciu riadne vyriešili. Ja som, pán predseda, dnes dostal list od Tobrudskej vlády, ktorý zašlem pani vysokej predstaviteľke. Parlament nám hovorí, že kvôli tomu embargu sa nemôžu brániť pred islamským štátom a že e, v podstate zahraniční chcú len kontrolovať líbyjské zdroje. A my chceme, aby Libyčania sa bránili ISISu, ktorý sa šíri a šíri sa aj do Európy. A čo sa týka francúzsko-amerického zásahu, tak na rozdiel od pani vysokej predstaviteľky si nemyslím, že bol dobre koordinovaný a myslím si, že by mohol viesť k úplnej strate kontroly nad líbyskou hranicou a tá situácia by sa potom zhoršila všade aj v Európe. My sme zdedili Kadafiho embargo, ale uvedomujete si, že pán Kadafi už tu nie je a že situácia sa zmenila? Nemôžeme sa teraz pozrieť na nejakú potenciálnu novú dohodu s Líbiou. Máme 420 tisíc migrantov, ako hovorí OSN, v Líbii, ktorí sú pripravení sa vydať do Európy a je možné, že sa do nich, sa medzi nich môžu primiešať aj mnohí teroristi, ktorí majú spojenie s Dajšom. Takže myslím si, že parlament v Tobruku musí byť braný seriózne týmto parlamentom našim. Ja tu mám ten list od tohto parlamentu a určite bude zaujímať aj vás. Ďakujem. Pani Doc na minútu. V mojom obvode v Severnom Írsku a pretože tam máme obete terorizmu, ktorý sponzoroval Kadáfi, máme na to teda určitý názor. Tony Blair bol kritizovaný za to, že bol neochotný nám dať jasné odpovede na jasné otázky ohľadom toho, ako to vyzeralo s kompenzáciou za obete eh, Ira, keď bol pri moci Kadáfi. A nikoho nezaujímali nevinné obete terorizmu. Musíme chcieť udržateľný mier v Líbii a taktiež e, dojednať e, odškodnenie za tieto nevinné obete, pretože momentálne postupy v tejto krajine e, protirečia postupom, v rámci ktorých sa rešpektujú ľudské práva. My musíme podporiť obete terorizmu Ira a podporiť ich nárok na odškodnenie. Ďakujem. Na minútu 30 pán Brok. Ďakujem. Pani predsednička, vážené dámy a páni, pán minister. Myslím si, že sa musíme zamyslieť. A čo sa týka riešenia v Líbii, tak tam ide o humanizmus a taktiež o stabilitu tejto krajiny. Preto tento Proces musí byť čoskoro spustený a zo strany členských štátov, zo strany vysoké predstaviteľky sa musíme snažiť dosiahnuť taktiež postupy e, spustenie postupov z našej strany musíme napríklad bojovať proti pašerákom a dostať pod kontrolu aj migračné toky. A Myslím si, že napríklad v Taliansku je vidieť, nakoľko je situácia zlá. Ďalej je potrebná hospodárska pomoc a potrebujeme stabilizovať túto krajinu tak, aby začali vnímať svoje hlavné povinnosti. Členské štáty veľa rozprávajú, ale takmer nikto ešte nezaslal peniaze do Zverejneckého fondu pre Afriku. A preto je treba dostať našim finančným záväzkom, aby sme podporovali e, rozvoj v tejto krajine a e, mohli sme navodiť lepšiu situáciu. Ale potrebujeme poskytnúť aj vojenskú podporu pretože v opačnom prípade tá bude mať horší situáciu, než máme teraz a môže to tam, to tam dopadnúť ako napríklad v Syrii alebo v Iraku. Ďakujem. Pán Panzeri na dve minúty. Ďakujem. Takže, čo máme v návrhu uznesenia, to je, je dosť jasné. Máme teraz príležitosť riešiť neudržateľnú situáciu v Líbii, aby sa tam e, vytvoril demokratický štát, ktorý by poskytol záruky libyským občanom, aby sa tam vytvoril právny štát a bola by to teda vláda národnej dohody. A dnes, čo je našou úlohou, my chceme vziať do úvahy čo všetko môžeme z politického, z diplomatického hľadiska urobiť? Musíme podporiť vytvorenie tejto vlády národnej dohody a vrátanie e, väčšej miery inkluzívnosti jednotlivých strán, tak aby sme mohli vytvoriť demokraciu v Líbii. Komisia a rada už na tom pracujú. No čo sa týka susediacich krajín, to je veľmi dôležitý aspekt z dôvodu stability, pretože stabi- nestabilita v tomto regióne ohrozuje aj nás. Takže netreba pracovať len na miestnej úrovni. Pozrite sa napríklad na miestne úrady, na tie dotlivé kmene, kmeňové usporiadanie, na fragmentáciu tejto krajiny. Musíme zabrániť ďalšiemu rozdrobeniu krajiny a zaručiť jej stabilitu. Musíme sa poučiť z chyb, ktoré sme robili v minulosti. Medzinárodné spoločenstvo musí užšie spolupracovať s jednotlivými úradmi v Líbii a neignorovať žiadnu stranu. Ďakujem, pán Demesmáker. Tie debaty o Líbii sa troška opakujú. Vždy hovoríme že čas Líbii sa kráti, ale stále vidíme rastúcu anarchiu, pašerákov ľudí, nekonečné rady beznadených utečencov. Dobrý, dobrá pôda pre ISIS. Islamský štát stát sa pôdu pod nohami v Sýrii a Iraku, ale získavajú v Líbii. A to hovoríme o území 300 kilometrov od EÚ, kde si ISIS stavia základňu na premostení. Skutočná hrozba pre e, Európu. ISIS kon, najíma svojich žoldnierov zo Sudánu, Nigérie, hudobných krajín Afriky. Ak nebudeme mať bezpečnú, stabilnú Líbiu, nebudeme mať stabilitu v regióne a EÚ, legitímna inkluzívna vláda v Líbii je prvým predpokladom. Takto môžu potom pomôcť mierové misie stabilizovať krajinu, dúfajme s pomocou Africkej únie a Arabskej ligy a dúfajme, že to bude aj krok vpredu. Musí to byť, výstavba musí byť súčasťou takéhoto zásahu. Ďakujem. Pani Spejnali na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja som trochu menej optimistická než vy. Obávam sa, že príde v Libii ďalšia vojna, pretože vieme, ako dopadajú vojny proti terorizmu Utečenci sú dôsledkom chaosu, ktorý my sme vo svete zasiali a spôsobili. Zahraniční bojovníci pomílene hovoria o isláme a predstavujú si sami seba ako vojnovú generáciu. My nebudeme schopní toto prelomiť, pokiaľ neumožníme Kurdom, aby pomáhali pre rokovaní a nemali by sme počúvať len Turecko, pretože oni nám môžu pomôcť poraziť ISIS. A nepodarený zásah v roku 2011 v podstate otvoril dvere ISIS a teraz tu hovoríme o ďalšom vojenskom zásahu a ešte nemáme ani riadny libyský štát. Takže Taliansko by sa nemalo miešať do Libie, pretože máme koloniálnu minulosť. Ďakujem, pán Sebastián, na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je dosť jasné, že Európska únia nezohrala príliš pozitívnu úlohu v Líbii. Máme tu isté pochybnosti o tom, s kým máme spolupracovať a s kým nie. Videli sme rôzne aspekty tejto rozpravy, boli tam rôzne konfliktné body. A tento konkrétny mierový proces e, treba podporiť, treba podporiť aj mierovú vládu. Musíme takisto pomôcť utečencom, utečencom, ktorí strašne trpia a vytvárajú atmosféru nestability v Stredomori a aj v susedom Tunisku. Vevarino Leon, diplomatický incident a incident ktorý sa týka aj amerických diplomatických orgánov, naznačuje isté problémy, ktoré sa môžu objaviť, keď je tam zapojenie, ktoré nie je pozvané. Musíme nájsť nejaký spôsob, ako pomôcť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Sebastia. Eh, vezmete modrú kartu od pána Carvera? Modrú kartu od pána Carvera? Vezmete ju? You, my... Ďakujem veľmi pekne, že ste zobrali moju modrú kartu. Súhlasíte so mnou, že keď sa Európska únia zapletie do toho, tak to viac komplikuje situáciu. Nemalo by to byť ponechané na Africkú úniu, ktorú podporuje Organizácia spojených národov a keď sa do toho mieša Európska únia, tak to iba zhoršuje celú situáciu. Nož, e, pán kolega, nesúhlasím s vami. Myslím si, že e, Európska únia by sa nemala miešať vojensky. Myslím si, že som to e, povedal dosť jasne, ale my máme záujmy v Líbii a máme aj v našej vlastnej ústave predsa výzvu, aby sme bránili ľudské práva, takže mali by sme to robiť zo všetko svojho silu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Finč na minútu a 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne podpora Davida Camerona e, zvrhnutia e, Kadáfiho v Lídii je jasným e, príkladom stratégie, ktorá sa odohráva na medzinárodnej scéne. Po zvrhnutí diktátora sme vytvorili anarchiu a nechali sme tam mocenské vákum, ktoré využili predstaviteľ islamského štátu. Viedlo to k humanitárnej kríze na vonkajších hraniciach EÚ. Dôsledky, ktoré sme videli a ktoré stále vidíme v oblasti Stredozemného mora, v Škandinávii, Kale a samozrejme aj v Nemecku počas Nového roka. A teraz Európska únia chce vyriešiť situáciu v Líbii, ako sme počuli od predsedu vojenského výboru EÚ minulý týždeň na zasadnutí. Myslím si, že misia EÚ zlyhala a Spojené kráľovstvo sa tam e, rýchlo ponáhlo odstrániť vodcov bez toho, aby e, zvážilo dôsledky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Máte otázku? Veľmi pozorne som počúval váš príspevok, pán kolega, mám malú otázku. Pochopil som to správne, že e, podľa e, vás sme e, prispeli k zvrhnutiu Kadafiho? Bolo to podľa vás nesprávne? Ďakujem. Áno. Keď sa na to pozrite z inej strane, zasahovanie do cudzích krajín bez plánu ako napraviť situáciu. Namiesto toho, aby ste ju napravili, tak prinesiete iba hrôzu a teror tým ľuďom, ktorí tam žijú a prinesiete terorizmus a súvisiace záležitosti na svoje vlastné hranice. Dúfam, že som vám to tým objasnil. Ďakujem pekne. Teraz pani tu jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, situácia v Libii je dôsledkom aj toho, čo spustil Sarkozy ako iniciatívu e, pád Kadáfiho. On bol jediný, ktorý bol schopný všetky e, tie kmene na líbyskej pôde um, zjednotiť. Vtedy tam bola bohatá krajina, nízka nezamestnanosť a tak ďalej. A teraz je tam chaos, chaos, chaos. E, čiže je potrebné podporiť kmene, ktoré sú proti islamskému e, štátu. E, ja som pozorne počúvala odborníkov, ktorí hovoria, že Sýria, Líbia a Irák, toto všetko je teritorium islamského štátu. Ďalšia vec, imigranti, ktorí prichádzajú k nám cez Stredozemné more, tak tam sú teroristi, ktorí sú spojení s IS. Vieme, že islamský štát sa v Líbii šíri a naozaj máme obavy o našu bezpečnosť. Čiže naozaj musíme, musíme našu e, politiku e, pre imigrantov e, zmeniť, pretože teraz prevláda v tejto snemovni a nie je to správne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Eh, pán Arnotu, áno, ďakujem eh, pekne. Eh, áno, musíme naozaj veľmi rýchlo konať útoky islamského štátu voči ropným terminálom a ďalšie aktivity islamského štátu naozaj ukazujú, že sa šíri veľmi rýchlo. Dva legitimné motívy na našu intervenciu existujú. Po prvé, rýchle šírenie islamského štátu a po druhé, narast ilegálnej imigrácie sem kňa zlyhaniam. Naozaj je potrebné eh, sa týmto témam eh, venovať a vyhnúť sa kombinácii týchto dvoch fenoménov. Poprvé, nová vojenská intervencia EÚ v koordinácii s Egyptom, aby sme sa zbavili islamského štátu, no ale eh, Francúzsko už je veľmi prítomná v Afrike a na Blízkom východe, takže nezvládne to sama. Po druhé, vytvorenie určitého retenčného centra, pokiaľ ide o utečencov čakajúcich na azyl pre všetkých, ktorí prichádzajú do Európskej únie. Takže toto sú veci, ktoré musíme využiť a musíme um, aj na to najať súkromné bezpečnostné služby, ktoré nám v tom pomôžu. Ďakujem a teraz pán Preda na minútu 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No mám to také deja vu, pretože e, zase raz je tu politická blokáda, parlament v Tobruku, ktorý uznáva, e, síce medzinárodné spoločenstvo e, zamietol tú vládu, ktorá sa bola pod zaštitou OSN. Čiže bola tu určitá nádej, podpis dohody z decembra, ale táto nádej bola rýchlo sklamaná. Európska únia musí naozaj urobiť, čo je v jej silách, aby táto dohoda sa mohla pretaviť do skutočnosti, aby naozaj vznikla vláda národnej jednoty, taká, ktorá bude dôveryhodná a legitímna voči všetkých Libícov. Kým sa toto ale nestane, tak uh, islamský štát bude využívať nestabilitu a tie nezhody a bude sa naďalej šíriť. Táto teroristická organizácia ohrozuje nielen bezpečnosť tejto krajiny, ale aj hospodárske prežitie tejto krajiny. Uh, útoky na ropné zdroje, uh, toto je jediný zdroj príjmov pre Líbiu, uh, kde je inak veľmi zlá uh, hospodárska situácia. Uh, takže diplomatické konanie ale nemôžeme sa mm, vyhnúť alebo úplne vylúčiť ani vojenský e, zásah. E, libyská vláda, ak požiada o pomoc e, pre stabilitu krajiny, lenže aká vláda, keď táto neexistuje. Čiže naozaj potrebujeme efektívnu politickú stratégiu, ktorú budú akceptovať všetci Libyjci, takže musíme s nimi ruka v ruke spolupracovať, aby sme tú stratégiu zadefinovali. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem, pani Gomeš. Všetky členské štáty zlyhali, keď ide o poskytnutie pomoci Líbii v prechodnom období. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť úspešný prechod e, v tejto krajine, tak e, táto krajina zlyha. Treba demobilizovať milície, takisto treba zastaviť zločincov, ktorí pôsobia v krajine a ktorí e, využívajú e, vojenský arzenál z čias Kadafiho. České štáty hovoria, že to, čo sa deje, sú iba boje medzi kmeňmi, ale e, to, čo nevnímajú, je, že tu dochádza k vojne medzi Egyptom, Líbiou a Katarom jednoducho tieto krajiny boj medzi sebou na území Libie a samozrejme takto tu vzniká aj e, územie, kde vznikajú teroristické bunky. Dosiahla sa dohoda, e, ktorú Libíci e, musia využiť. Je to posledný pokus ukončiť násilie v krajine. Inak uvidíme teroristické útoky organizované v Líbii, ktoré sa odohrajú v Európe, ale nikto nevie e, predvídať, aký bude výsledok zahraničnej vojenskej intervencie v Líbii. Európska únia e, musí uvaliť sankcie na líbijské organizácie, ktoré sa snažia bojkotovať vládu e, národného zmieru. Je v našom záujme investovať do bezpečnosti v Líbii a musíme zlikvidovať hniezda teroristov, to znamená, že musíme ukončiť pôsobnosť eh, milíci, musíme bojovať eh, proti obchodovaniu s ľuďmi, eh, pašeráctvu, takisto musíme spoločne konať, inak nedojde k politickej zmene. Nebudú sa tu dodržiavať ľudské práva a nebude tu nejaká kontrola nad tokmi migrantov a utečencov. A pani Fotika. Jednu minútu ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že čoskoro sa vytvorí národná vláda. Je to mimoriadne dôležité pre ľudí v danej krajine a je to dôležité aj pre boj proti Daešu a takisto pre boj proti pašerakom ľudí. Takisto je potrebné riadiť produkciu ropy. Podporujem, podporujem úsilie vysokého predstaviteľa celej medzinárodnej komunity. Pán Alio, na minútu. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, dobrý večer prajem. Áno, Pán Sarkozy je v dobrodružstve podporenom aj nami. A pán Bernard Arny Levy bol tiež strojcom e, tej invázie. A toto spôsobilo dramatickú situáciu v Líbii. A mm, teraz sme aj my v dramatickej situácii v Európe. E, pravda je taká, že naše vlády e, teraz rokujú s teroristami, s teroristami, islamistami z jednej alebo z druhej strany, ale sú to teroristi a nikto nechce hovoriť, si neželá diskutovať e, s Tobrudským parlamentom, ktorý je kľúčom k zvládnutiu situácie e, v tomto e, chaose, v týchto kriminálnych taktikách, za ktoré my môžeme, musíme vyslať signál, napríklad misia v Mali, je potrebné naozaj situáciu náležite vyhodnotiť a nemiliť si situáciu v regióne a ani našich nepriateľov v regióne. Ďakujem a teraz pán Mian Mon. E, politická dohoda podpísaná v decembri e, podporovala e, podporená Bezpečnostnou radou OSN v rezolúcii bol veľmi pozitívny krok pre Líbiu. Rozhodnutia, ktoré prijala Tobrková vláda minulý rok, znamenala, že došlo k odmietnutiu vlády, pretože tu boli rôzne názory. Pokiaľ ide o ozbrojený konflikt, toto by iba ohrozilo životy tisícov ľudí a ohrozilo by to aj ekonomiku Líbie a podporilo by to rozširovanie Daešu, čo je veľmi alarmujúce. Musíme sa pozrieť na to, čo sa dá urobiť, čo môžeme urobiť. Musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom e, získavajú e, nových e, členov Musíme nájsť najlepší spôsob, ako bojovať proti Daešu, ako priniesť mier do Líbie, čo je stredomorská krajina veľmi dôležitá pre nás. To, čo tam deje, má dôsledky aj pre susedné krajiny. Líbia je e, priamým e, článkom medzi regiónom Sahel a e, Stredozemným morom. Je absolútne dôležité, aby sa vytvorila jednotná vláda, ktorá by bojovala proti terorizmu a pašovaniu ľudí pán Kobler a rôzni hráči z e, veľkým vplyvom v regióne by sa mali tiež zapojiť pri prekonávaní e, prekážok, ktoré sú tam, pán Barži, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegové, naozaj na čase po veľkých diskusiách prejsť k činom, pretože vieme, aby sme zvládli tento chaos, tak ako ho konštatujeme v Líbii, a aby sme naozaj byli čeliť aj tým hrozbám v Tunisku, ale aj z očí voči nášmu kontinentu bude potrebné prejsť k tým činom. A o toto ja žiadam, toto žiadam od európskych eh, orgánov, od rady, a od vysokej predstaviteľky. V prvom rade je potrebné, aby vojenské zásahy naozaj mohli byť rýchlo uplatnené a na to je potrebné, aby sme mali právny štát, aby sme mali vládu národnej jednoty. To parlamentu musíme povedať, že musí túto vládu národnej jednoty akceptovať, aby bolo možné vojenský zasiahnuť a bojovať proti IS. A zároveň je potrebné zakročiť voči tej mafii, voči tým prevádzačom, e, ktorí e, prinašajú smrť. A po tretie je tiež potrebné, aby sme pomohli ekonomicky tejto krajine iniciatívy EÚ e, na pomoc Libii a Libicom. Ďakujem. Pán Paňo, máte modrú kartu? príjmate ju? Áno? Áno, chcel som sa opýtať kolegu, či súhlasí. Tak ako to žiada Dobrková e, vláda, aby e, sa zrušilo embargo, pretože bez tohto embarga by sa nám podarilo skôr nájsť riešenie. A Dobrovská vláda by nemala hovoriť, že si môžu robiť, čo chcú, takisto aj moslimské bratstvo si nemôže robiť, čo chce. Nož, aby som zareagoval túto otázku zo strany drahého kolegu. Momentálne je potrebné umožniť susedom Egyptu, Alžírsku, Mariku, Tunisku, aby aj e, títo boli súčasťou diskusie, pokiaľ ide o mocenské vzťahy a Tobrudský parlament, aby sa naozaj podarilo nájsť diplomatické riešenia, aby táto dohoda mohla sa pretaviť do vlády národnej jednoty. Je potrebné vedieť, či áno alebo nie, je potrebné pokračovať v embargu a na to je samozrejme potrebné nájsť nejaké východisko, ktoré umožní efektívne zakročiť voči IS. Ďakujem. Teraz na minútu pán Belder. Ja, ďakujem, voorzitter. Eh, ďakujem pekne, pán eh, predsedajúci. Holandské predsedníctvo, pán Kundes, Veľmi si cením vašu prítomnosť tu. Pán predsedajúci, je stále očividnejšie, že Líbia sa stáva bojiskom pre islamský štát. Vytvárajú si tam svoje sídlo. A takisto snažia e, prilákať zahraničných bojovníkov do Líbie. Časť líbyského pobrežia je pod kontrolou IS. Je tam teda priama hrozba pre náš kontinent priamo z Líbie. Európska únia sa snaží dosiahnuť e, vlád národnej jednoty v Líbii, ale je tu aj ponorejšia možnosť, že moslimské bratstvo a, a islamský štát tu vytvoria vládu. Pán Koka na jednu minútu. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja by som chcel e, podporiť úsilie libyských lídrov, aby sa čo najrychlejšie vytvorila vláda národnej jednoty Samozrejme, že toto môže byť eh, kľúčový prelom pre Libiu a môže to prispieť pozitívne k stabilite a bezpečnosti v regióne, ktorá dúfajme, že eh, to sa stane a pretrvá to. Iba jednotná Líbia môže začať eh, proces lepšej budúcnosti a tiež sa môžu riešiť humanitárne a ekonomické otázky. Keby chaos v Libii pretrval, bola by to veľká mm, hrozba pre bezpečnosť v regióne, aj pre našu bezpečnosť hrozí aj ďalšia imigračná vlna. Preto podpora EÚ mieru v Líbii a stabilite v celom susedstve na juh od nás, preto je táto podpora taká kľúčová. Európska únia naozaj bude kľúčová, pokiaľ ide o humanitárnu e, pomoc tejto krajine mm, a týka sa to aj pomoci v reforme bezpečnostného sektoru. Takže ukážme Libícom, že sme na ich strane. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na minútu pani Valenciano. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby eh, som aj ja zablahožovala k uzavretiu tej dohody, ale chcem požiadať o humanitárnu pomoc, eh, humanitárnu pomoc pre Líbícov. Tej sa im nedostáva 2,5 milióna ľudí je odkázať na túto pomoc. E, humanitárna oblasť to nie je politika, ale aby sme mohli robiť politiku, musíme najskôr vyriešiť humanitárnu situáciu. Je zima a mnohí, naozaj mnohí naliehavo potrebujú našu pomoc. Takže apelujem na príslušných komisí, na naše agentúry, eh, SOVČ a tak ďalej. Eh, prosím vás, uvedomte si, ako vyzerá situácia v teréne. Takže nejaká politická dohoda z toho človek nevyžije. Človek potrebuje pomoc, eh, teplo, jedlo, lieky a určitú perspektívu a nádej. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Bašír na minútu, nech sa páči. Thank you Ďakujem pekne. Ja podporujem pod zaštitou OSN vyrokované um, dohody. Ja dúfam, že uh, toto prinesie aj trvalý mier, ale situácia v teréne je znepokojujúca. Uh, špekulácie o vojenskej intervencii v Líbii poukazujú na to, že tá krajina je čoraz bližšie k chaosu. Toto je uh, ďalšie ďalší dôkaz neschopnosti medzinárodného spoločenstva privodiť pozitívnu zmenu v regióne. Ak sa znova Libia rozpadne, tak by to malo negatívny dopad aj na Tunisko. A toto je e, jediná pozitívna krajina z arabskej jary. A toto by len prilievalo olej do ohňa. Naozaj budú potrebné určité ústupky, trpezlivosť a najdôležitejšie je na to, aby to boli líbyské riešenia na líbyské problémy. Musíme však podporiť demokratické reformy. Keby sa to nepodarilo, tak by situácia bola ešte dramatickejšia, než e, tá, v ktorej sa Libici nachádzajú momentálne. Ďakujem a tá spomne na minútu. Pán predsedajúci, dámy a páni, toto uznesenie o situácii v, Lí- v Líbii poukazuje na to, že táto krajina je teraz na kryžovatke. Ako sme počuli, dnes večer humanitárna kríza v krajine sa zhoršuje. Extremistické organizácia hnutia v Líbie sú stále intenzívnejšie a ohrozujú stabilitu regiónu. Egypt a Tunisko, susedné štáty, sú teraz v ohrození, že sa chaos a nebezpečenstvo prelejú cez hranice. Potrebujeme bezpečnostné síly pod medzinárodným velením, ktoré zabezpečia poriadok v Líbii. A ďalšia priorita musí byť zastavenie palby a, a mechanizmus na monitorovanie prímeria. Toto však nebude mať úspech, pokiaľ nepodporíme vládu národnej jednoty. Medzinárodná komunita musí po, naďalej nabádať Líbiu, aby pristúpila k tomuto uznaniu a k tejto podpore. Pán Sant, jedna minúta. Ďakujem. Situácia je už zúfala v Líbii. Extremisti Daešu sú e, na postupe Napriek tomu EÚ sa rozhodla, že bude e, čakať na vytvorenie vládu národnej jednoty a mala by teraz naplniť svoje rozhodnutie, pretože len tak získa rešpekt a dôveru líbyského obyvateľstva. Pre líbyskú spoločnosť e, posledné udalosti v minulých rokoch e, rozštiepili jednotu. Nemali by sme prehliadať chyby, ktoré sme urobili v mediácii takisto omeškania, prieťahy. Hlavní hráči v tejto dráme v Líbii majú úplne odlišné názory a perspektívy a teraz musia rozhodovať o budúcnosti ľudí. Sankcie e, proti tým, ktorí sú proti jednote v súčasnosti, to by bolo rozhodne zlé rozhodnutie, pretože by to vyvolalo podozrenie líbyských občanov a zároveň musíme rýchlo konať proti Daešu. Musíme nájsť trvalé riešenie, musíme vytvoriť administratívu národnej e, jednoty v Líbii. To je jedno z rizik, ktoré musíme na seba vziať. Ďakujem, pán Piotrovský, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Už 4 roky pozorujeme v Európe udalosti v Líbii a priamo sa to premieta samozrejme všetko na situáciu v Európe, najmä aj veci, ktoré súvisia s ropou a s inými hrozbami. Líbia má teraz dva parlamenty a už takmer má aj vládu národnej jednoty. Dohoda bola napísaná na úrovni OSN v spolupráci s EÚ. Bola to dobrá spolupráca, ktorú podporuje aj skupina EKR. Mali by sme sa držať e, už prijatého rozhodnutia a pamätať na to, že keď e, zjednotíme tieto dve konfliktné centrá, nemali by sme v tom procese vytvoriť tretie konfliktné centrum a nemali by sme dávať živnú pôdu extrémistom z Dajšu, ktorí prenasledujú kresťanov. Musíme ich zastaviť. Ďakujem. Teraz pán Fisas, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Už som to povedal viackrát na plenárke. Líbia je štátom, ktorý zlyhal. Po páde Kadáfiho sa všetko destabilizovalo a ako povedal prezident Buhari, e, dnes predpoludním juh Líbie sa stal trhom nelegálnych zbraní. Islamský štát sa rozširuje neustále ďalej e, smerom k zdrojom ropy a krajina je v katastrofálnej hospodárskej situácii, pretože e, je silne závislá od ropy. A táto krajina leží e, pred bránami Európy a preto musíme politickú dohodu zo 27. decembra implementovať, aby došlo naozaj k vytvoreniu vlády národnej jednoty. Pán Kán, jedna minúta. Pán predseda, e, Času máme stále menej na to, aby sme stabilizovali Líbiu. Bezpečnostná, humanitárna a hospodárska situácia sú strašné. ISIS uh, sa rozširuje a má teraz prístup k veľkým zásobám ropy. Vieme, že USA skúmajú vojenskú možnosť, ako zastaviť e, IS na úrovni EÚ. Podporujeme Libiu najmä humanitárnou pomocou a tým, že podporujeme politický proces, ktorý povedie k vytvoreniu vlády národnej jednoty. Um, Libíci chcú, aby táto dohoda bola implementovaná. Po piatich brutálnych rokoch chcú určitú nádej. Iba vláda národnej dohody môžu stabilizovať ehm, Líbiu. Zastupcovia Líbie musia zabezpečiť, aby tá dohoda bola implementovaná, i keď to nebude možno dokonalým spôsobom, aby sa situácia Líbie ešte nezhoršovala. EÚ musí poskytnúť materiálnu a humanitárnu pomoc a nesmieme umožniť iným líbyským vojenským vodcom, aby spochybňovali tento proces. Líbia nepotrebuje ďalšieho uh, Kadáfiho. Ďakujem a teraz pani Žitňanská, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Líbia, krajina vzdialená len 300 kilometrov od južnej hranice Európy, sa po piatich rokoch od pádu Kadáfiho režimu zmieta v čoraz väčšom politickom chaose. A je nevyhnutné, aby čo najskôr vznikla vláda národnej jednoty. Reálne totiž hrozí, že krajinu ovládnu radikáli Daesha už teraz útokmi na ropné rafinérie ťahajú líbyu na ekonomické dno a vytvárajú živnú pôdu pre chaos radikalizáciu a terorizmus. líbya sa stala miestom kde sa darí nielen obchodom so zbraňami ale aj s ľuďmi ktorí sa chcú vydať za lepším životom do európy. prípady porušovania ľudských práv sa znásobujú nielen pokiaľ ide o obyvateľov líbye ale státisíce utečencov žijú v katastrofálnych podmienkach. líbya dnes viac ako intervenciu zvonka potrebuje jasnú víziu svojich politických elít potrebuje jednotu a od nás väčšiu podporu a humanitárnu pomoc lebo akým smerom sa krajina vyberie v najbližšom čase neovplyvní len jej budúcnosť ale aj bezpečnosť celého regiónu vrátane európy. ďakujem. Ďakujem. A ďalší rečník, pán Kelam, jedna minúta. Ďakujem. Pán predsedajúci, Líbia je susedný štát a situácia je veľmi dramatická, pretože tam vládne politické vákum, ktoré využíva Daesh a iné extremistické síly. A ich e, vplyv sa teraz rozširuje aj do Tuniska, do Egyptu, do Sahelu, dokonca do Európy na druhom pobreží Stredozemného mora je približne 3000 bojovníkov Dajšu, ktorí sa snažia ovládnuť aj ropné polia. EÚ by dnes mala všetky svoje politické snahy a humanitárne snahy sústrediť na implementáciu politickej dohody z decembra minulého roka o vláde národnej jednoty. Ak to zlyhá, Mali by sme zvážiť ešte ďalšiu alternatívu a to je vojenský zásah s podporou OSN pod medzinárodnou záštitou, aby Daesh neprevzal túto krajinu, ktorá je našim susedom. Ďakujem. Teraz pán štetino jednu minútu. pán e, predsedajúci, dámy a páni. E, minulý týždeň pohorela dohoda o vytvorení vlády národnej jednoty a to je naozaj veľmi závažná a tragická správa. Absencia legitímnej vlády destabilizuje celú oblasť. Politické vákum zhoršuje humanitárnu situáciu tamojšieho obyvateľstva a destabilizuje okolité štáty, predovšetkým Tunisko a Egypt Libyské vákum je úrodnou pôdou pre e, extremistické organizácie napojené na ISIS. Pokiaľ nebude existovať vláda národnej jednoty, aj e, dopad vojenskej misie operácie e, Sofia bude veľmi obmedzený bude tam obmedzený prístup do teritoriálnych vôd. Preto naliehavo žiadam predstaviteľov EÚ aj medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinuli úsilie na stabilizáciu tejto krajiny a pomohli dosiahnuť e, stabilitu a vytvorenie vlády národnej jednoty. Ďakujem veľmi pekne a teraz prechádzame k postupu Catch the Eye. A chcel by som vám povedať, že tu máme piatich ľudí, ktorí sa prihlásili. A teraz dám slovo pánovi pospíšili na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pozorne som počúval rozpravu, ktorá tu zaznela a súhlasím s analýzou kolegov. Situácia v tejto krajine je naozaj neutešená a Európe hrozí ďalší príliv utečencov z tejto krajiny. Chcel by som však zdôrazniť jednu vec, o ktorej sa tu nehovorila, a ktorá je tiež hrozbou pre Európanov, a to sú únosy Európanov, ktorí sa nejakým spôsobom objavia na území Líbie. Chcel som komisii a zástupcom Európskej rady poskytnúť informáciu, že e, takto bol unesený minulý rok jeden Čech, ja tu zastupujem Českú republiku, bolo to e, v roku 2015 išlo o Pavla Hrúzu, ktorý pracoval na ropnom poli a bol unesený teroristami a už viac ako rok je nimi zadržovaný. Je dobré vedieť o tom a pri rokovaniach s niektorými skupinami zohľadne túto skutočnosť, pretože nebezpečenstvo únosu je tu veľmi aktuálne a pokiaľ sa situácia v Líbii nezlepší, bude stále narastať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Marias, eh, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Eh, súčasná eh, politická a hospodárska situácia v Líbii je veľmi ťažká pre dané obyvateľstvo. Vidíme, že sú tu stále útoky na dôležité ropné infraštruktúry a tá je veľmi dôležitá pre obyvateľstvo. 80 HDP krajiny závisí od ropného sektoru. Nedávno boli teroristi z IS, ktorí rozšírili svoj vplyv po páde Kadáfiho a boli bombardované prístavy, ale aj ropné zariadenie. Vznikli pritom obrovské požiare. A výsledkom tejto vojnovej situácie v Líbii je, že tisícky ľudí sú nutené opustiť svoju krajinu a tým sa ešte zvyšujú imigračné toky. Všetky členské štáty Európskej únie musia niečo urobiť, aby zabránili porušovaniu ľudských práv. Sú tu porušované ľudské práva a samozrejme e, treba vidieť aj to, čo robí Turecko. Turecko e, podporuje e, teroristov v Líbi. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Jakovčík. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Keď som prvý raz hovoril o Líbii v tomto parlamente, povedal som, že vieme, čo nechceme Nechceli sme Kadafiho diktátora a vieme, čo chceme. Chceme demokratickú Líbiu, ale nevieme, ako to dosiahnuť. Ako to chceme teraz dosiahnuť a ako to dosiahneme. E, pretože je neuveriteľné, že niekoľko tisíc bojovníkov, teroristických bojovníkov vytvára taký obrovský problém u nášho južného suseda. Destabilizujú susedné krajiny a nevieme si s nimi poradiť. V minulosti sa nám podarilo zničiť takú krajinu, ktorú e, viedol Kadafi. Je neuveriteľné, že Európska únia nemá diplomatickú silu, ktorá by riešila túto situáciu. Potrebuje naliehavé e, naliehavo riešte tieto problémy, pretože tieto problémy prichádzajú cez Libiu. Ďakujem teraz pán Porta na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som zdôrazniť, že dnes všetci hlavní kandidáti uznávajú, že e, základnou chybou bolo e, odstránenie Kadáfiho v Líbii. Myslím si, že by bolo obrovskou chybou, keby sme opakovali tento proces, keby sme opustili Líbiu práve v tejto dobe. Je nevyhnutné e, vedieť, že e, koncentrácia zbraní je v Líbii. Mali by sme sa zaoberať e, tým, ako ustanovi vládu národnej jednoty. Myslím si, že k tomu tu zaznelo veľa návodov. Naozaj by som privítal, keby pán minister uh, aj inštitúcie v Európskej únii zohrávali naďalej pozitívnu úlohu napriek tomu, že niektoré iné mocnosti sa snažia ponechať Libiu v tom stave, v akom je, a to by určite nebolo v záujme Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán, pán Šogor. Európa a Európska únia sa dopustili chyby, keď nepodporili Libii po páde eh, Kadáfiho. Táto krajina bola eh, herným polom jedného diktátora viac ako 40 rokov. Po páde Kadáfiho sa tam rozprudila občianská vojna a tá sa končí iba teraz. Teroristické skupiny získali územie bohaté na ropu, ktoré bolo destabilizované. Mali by sme vyvodiť dôsledky z našej nečinnosti doteraz a mali by sme sa zapojiť, ako sa len dá, aby sme ustanovili funkčnú vládu národnej jednoty a štát, ktorý bude dosť silný na to, aby zastavil šírenie rakoviny, ktorou je Daesh. Ďakujem veľmi pekne. Takto sa dostávame na koniec eh, postupu každý aj a teraz by som rád, rád odovzdal slovo ministrovi Kudersovi. Uh, you, uh, much, Ďakujem veľmi pekne. Eh, pán predseda, eh, ďakujem poslancom za túto zaujímavú rozprávu za vaše dôležité eh, pripomienky. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že Líbia je mimoriadne eh, dôležitá pre našu spoločnú bezpečnostnú eh, a zahraničnú politiku. Líbia je blízko Mali, Tuniska, Egypta a súhlasím s tými, eh, ktorí povedali, že tu narastá riziko z dôvodu prítomnosti Daešu v líbe. Takisto súhlasím eh, s vami v tom, že mierový proces eh, nepostupuje dostatočne rýchlo. Je tu veľa prekážok a krajina potrebuje našu podporu. Takisto som pozorne počúval poslancov a poslankyne, a súhlasím s tým, že Európska únia je ohrozená tým, že Líbia je tak blízko. Teroristické skupiny sa rozširujú, treba ich zastaviť. Daesh e, predstavuje obrovskú hrozbu pre ropný priemysel v Líbii a to e, ešte viac robí hľadanie riešenia naliehavým. Aj libyské sily sa musia same zjednotiť v boji proti Daešu V Líbii vzniká aj obrovská humanistická kríza, o ktorej sa vrátim neskôr. A e, takisto prevádzačov treba zastaviť a treba e, dostať pod kontrolu nelegálnu migráciu. Vieme, že skutočným e, riešením by bola funkčná líbyská vláda, ktorú by podporovali všetci Líbici a ktorú by podporovala aj medzinárodná komunita. Bola tu otázka, či je vôbec možné, keď sa pozriete na e, rôzne subjekty, na rôzne vojenské jednotky a milície a prítomnosť Daešu v toľkých častiach Líbie, je vôbec možné dosiahnuť kompromis? Nebude to jednoduché. Nemáme pochybnosti o tom, že drvia väčšina Líbicov nie sú radikáli, nepodporujú Daeš v nejakej forme ani e, tvare nové orgány sú pomerne zmierlivé, zastupujú zmierlivú väčšinu a preto ich treba podporiť. Európska únia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby prispela k tomuto úsiliu a aby sa postaralo to, aby Líbia po piatich rokoch sklamania a nepokojov konečne našla stabilitu. Takisto je dôležité povedať, že Eh, chápem, prečo mnohí z vás chcú hovoriť o pláne B, ale my sa domnievame a medzinárodná komunita sa domnieva, že vláda národnej jednoty momentálne by bola najlepším riešením. Vláda, eh, ktorú by podporili všetci, je to jediná možnosť, ako vrátiť mier a stabilitu do krajiny, ako zabrániť ekonomickému zlyhaniu. Toto nie je naivné riešenie Jednoducho je to názor všetkých zainteresovaných. Takisto je dôležité povedať, že sme už pripravení podporiť nielen e, rokovací proces, ale spolu s Martinom Kublerom sme na tom pracovali. Chcel by som ho pochváliť za jeho prácu. Prišiel vo veľmi zložitej situácii, prevzal iniciatívu nielen e, s príslušnými stranami v krajine, ale aj s obcami a tí, ktorí vedia, aká je situácia v Líbii, vedia, aké je ťažké pracovať na rôznych frontoch a pracuje na tom, pozná ten región, vie, ako rokovať. Musíme ho podporiť. Sám to nezvládne. Potrebuje podporu medzinárodnej komunity Európskej únie, ale aj členov Bezpečnostnej rady v New Yorku. Myslím si, že mnohí z vás spomenuli aj otázku humanitárnej krízy. A to je podľa mňa dôležité, pretože e, v roztrieštenej bezpečnostnej situácii sa vždy stane to, že občania danej krajiny sú obeťami. Oni platia cenu za túto situáciu. A netreba zanedbávať medzinárodné humanitárne právo. Napriek tomu všetkému eh, komisia eh, zostáva najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci. Okrem projektu ECO eh, sú tu aj iné projekty, ktoré majú pomôcť ľuďom vysťahovaným zo svojich domovov Myslím si, že Európska únia je najaktívnejším aktérom v tejto veľmi dôležitej humanitárnej kríze. To sa týka aj hľadanie politického riešenia. Keď si pomyslíme na rizika, ktoré predstavuje Líbia, určite si uvedomuje, že tam dochádza k obrovskému porušovaniu ľudských práv. Vidíme tam vojenské jednotky, ktoré kontrolujú obyvateľstvo a takisto zneužívajú práva, svoje práva a je dôležité venovať tomu pozornosť a urobiť to, čo je v našich silách. Ale viem, že ak máme dosiahnuť ďalší pokrok v stanovaní vlády národnej jednoty, musíme sa venovať všetkým problémom, ktoré sa tu vyskutujú. Nechcem teraz hovoriť o podrobnostiach, ale misia venovať ľudským právam sa uskutočnila, aby sme vedeli aj, čo sa odohráva v mediálnom sektore. Takisto sme sa snažili školiť ľudí, aby eh, nahlasovali prípady porušovania ľudských práv a ďalšie aktivity sa tam konali. Chcel by som skončiť, eh, pán predseda, týmito eh, poznámkami. Ja viem, že aj v tomto parlamente podporujete bez akejkoľvek naivity pokračovanie práce v tejto oblasti, tak aby sme našli politické riešenie. Treba priniesť istý poriadok do tejto krajiny. Je to jediný spôsob, ako znova nastoliť stabilitu a ako spolu s Európskou úniou bojovať proti hrozbe, ktorú predstavuje Daesh a iní. Ďakujem veľmi pekne. Um, am primit opt de rezol- Ďakujem pekne. Mám tu 8 návrhov uznesení. Toto túto rozpravu tým končím a